a práva, dodržiavanie práv v Nikaragui. Šesť členov sandinistického vedenia je vo vezení, rovnako aj predstaviteľia chunty z roku 1979, ako aj mnohí ďalší sandinisti, ktorých Ortega eh, persekuje. Žiadame slobodu a dôstojnosť. Represie, exil, stovky mŕtvych, korupcia, porušovanie ľudských práv. Toto je Nikaragua v Ortegových rukách. Salónni revolucionári, ktorým nezáleží na Nikarague, ale len na svojich vlastných mýtoch, na vzdialenej revolúcii, ale nie na ľuďoch Uznesenie, ktoré prekladáme, je výsledkom všeobecného konsenzu. Hovorí sa tam o pozastavení asociačnej dohody s Nekaragou, hovorí sa tiež o osobných sankciách voči Ortegovi. Je to totiž vláda, ktorá potlača vlastných občanov, zatýka ich, dáva ich do väzenia. Hovorím to naozaj z hĺbky duše, že prajem Nikaraguje, aby sa stala slobodnou. Ďakujem. Pán Pimenta. Ďakujem. Hovorí sa tu veľa o tejto situácie. Európsky parlament, Európska únia naďalej manipuluje fakty, hovorí o zásahoch v celej Latinskej Amerike. Vieme, že reforma sociálneho systému eh, kde dochádza. Chávez sa pokúša o reštrukturalizáciu, odmieta neoliberalistickú ideológiu. Hovorí sa, že, že, že to bolo manipulované e, čiastkami reakcionárskej pravice. Tieto aktivity sa netýkali len e, členov vlády, ale aj proti sandinistickému frontu. Tam boli ľudia napadnutí a zavraždení. Vláda otvorila dialog s opozíciou a vypracovala pacifistické riešenia. Vláda Spojených eh, Spojených štátov eh, navrhuje sankcie a hrozby hospodárskeho veta. Eh, toto je porušovanie na medzinárodného práva a charty OSN. Počúvame len lži ktoré napádajú progresívne sily Latinskej Ameriky, ktorá sa snaží, napríklad Nicaragua, teda dosiahnuť o suverenitu svojej krajiny a chce slobodne určiť svoj politický, sociálny a kultúrny rozvoj. Ďakujem, pán eh, Pimenta. Pani, senera, eh, pani Gomez vám chce položiť modrú kartu. Akceptujete? Nie? Pán Koral? Ďakujem za slovo, e, pán predseda. Zjavne sme sa nepoučili z histórie, najmä v Nikaraguji. V 1979. aktuálny e, prezident Ortega riskoval svoj život ako bojovník, ako hrdina a teraz je to presne naopak. E, o sandinisti sú v opozícii a Ortega je diktator. Naozaj sa vymenili pozície. V krajine dochádza k únosom, vraždám, mučeniu e, a to vďaka e, reforme ústavy, vďaka ktorej e, pán Ortega mohol si udržať mandát napriek tomu, teda, že to ústava nepovoľovala. Nicaragua je jedno z najchudobnejších krajín na planete. Je to diktatúra, ktorá nepočíta s podporou ľudu na to, aby zostala pri moci ale naopak strieľa na manifestujúcich. Ja si myslím, že je potrebné uvaliť individuálne sankcie zo strany ako rady, tak aj komisie. Naozaj individuálne sankcie, aby sa tieto týkali e, zastupcov režimu, ktorí sú odpovední za násilie. Grazie, presidente. La... Pán Borgecio, ďakujem za slovo, pán predseda. Uh, contiene... Uh, hovoríme tu o dokumente, v ktorom je mnoho myšlienok, s ktorými určite súhlasíme táto krajina možno bude ďalšou Venezuelou. Naozaj sa tam deje veľké nešťastie. E, verejná mienka, medzinárodná verejná mienka pozná isté fakty, napríklad, teda, ktoré by EÚ chcela ignorovať. Napríklad to, že tento režim desiatky rokov e, hostil najhorších teroristov vrátane zástupcu Červených brigád, ktorí e, ohrozovali našu krajinu. E, po mnohých tlakoch zo strany Talianska vydali jedného z najnezbezpečnejších brigadistov, ktorý mm, stále je na slobode a ktorý e, nestravil jedinú noc vo väzení, ale si o Kazimieri e, si pokojne nažíva v tejto krajine, má luxusnú reštauráciu, v Manague e, sa mu naozaj dobre darí. O tomto škandále sa nehovorí, pretože veľmi dlho jeden členský štát EÚ e, poskytol rovnakú pohostinnosť takému podobnému typu človeka. Je potrebné, aby Európa žiadala o okamžitú extradíciu vydanie tohto zločinca, tohto vraha. Európa sa musí prebudiť a zastaviť e, E, činy týchto teroristov. Talianské rodiny pritom prosili o spravodlivosť a je to naozaj hamba. Je potrebné tento vážny problém vyriešiť. E, ide naozaj proti medzinárodnej verejnej mienke aj proti obetiam. Týka sa to teda vraždy prezidenta Moro. Áno, pán Mato. Prosím, pomôžte nám. Hovoria Nikaragunčania, dochádza k obmedzovaniu slobody e, prejavu, tlače, e, ľudia skončia vo vezení, nemajú základné práva. Toto všetko sme videli v januári. Nevinní ľudia sú vo vezení len za to, že hajli svoje myšlienky e, proti tyraní, tyranovi pokašali sa presadzovať demokraciu a ľudské práva, avšak ľudské ani základné práva, e, základné práva sa v krajine nedodržiavajú. Ľudia trpia, ale treba povedať, že napriek tomu majú v sebe ešte stále obdivuhodnú silu. E, navštívili sme väzenia, hovorili sme s prezidentom Ortegom, ktorý akékoľvek represie odmieta tvrdí presný opak skutočnosti k tým represiám stále dochádza, stále silnejú. Teraz, po mesiaci, je situácia ešte horšia. Situácia v Nikaragu je veľmi znepokojujúca. My všetci, ktorí sme demokratmi, ktorí veríme v základné práva, pre nás je to strašné, ale samozrejme najstrašnejšie je to pre občanov tejto krajiny. Nikaragua sa nachádza v kríze, zomrlo vyše 300 ľudí, stovky ďalších e, boli zranené, e, vyše 600 ľudí je vo vezení. Tieto čísla vám nestačia? Mne osobne to prípada otrasné a domnievam sa, že parlament už viac nesmie byť ani sekundu nečinný. Musíme, pán, musíme, pán komisár, okamžite jednať, musíme pomôcť obnoviť demokraciu v Nikaragu, To je súčasť zodpovednosti vašej komisie. Únia sa musí zapojiť a musí ukázať, že, je, že, že má v tomto pevné stanovisko. Režim Ortegu nemá žiadnu opozíciu, je to, re, je to fraška, nedochádza tam k žiadnemu reálnemu demokratickému dialogu, je potrebné požiadať okamžité prepustenie politických väzňov, potrebné zakázať akékoľvek zastrašovanie a zneužívanie moci voči občanov, občanom. Už toho bolo priveľa, Nikarago si zaslúži žiť v miery. Naša skupina v Európskom parlamente by chcela e, jednohlasne tomuto revolucionárovi povedať, že svoju zem sklamal. Je to tyran, ktorý praktikuje pseudodemokraciu. bojí sa otvorených demokratických volieb, pretože si uvedomuje, že by už nezískal väčšinu. Má strach, že príde o svoje výsady, e, z ktorých profituje prostredníctvom korupčných sietí. Preto sme pre sankcie proti Ortegovi, proti členom jeho vlády, pokiaľ nebudú dodržiavať zásady právneho štátu, demokracie a základné veci ako ľudská dôstojnosť je dôležité aktivovať klauzulu o ľudských právach. Nicaragua musí byť vylúžená z asociačných dohody, ktorú máme uzatvorenú s Latinskou Amerikou. Gracias, presidente. Pani Banciano, áno. Ďakujem. Ja som tu na začiatku nebola. Pán López, chcem povedať, v Španielsku nemáme politických väzňov, my máme demokraciu, modernú demokraciu a právny štát, a často som to už opakovala, nebudeme akceptovať takéto vyhlásenia. A síce, že v Španielsku sú politickí väzni. Po druhé, Počula som, že na svete je málo progresívnych ľudí, ktorí diskutujú o tom, že Ortega spôsobil jednu z najhorších perzekúcií a nakoniec to prekvapilo celý svet, keď zistili, akým spôsobom skončila nikaragujská revolúcia v takomto totalitnom režime. Preto sa Európsky parlament rozhodol zakročiť. Preto naša delegácia pod vedením Ramona Chaureka vyrazila do Nikaraguji a preto sme si povedali, že musíme poukázať nahlas na situáciu v mene Európskeho parlamentu, na situáciu v Nikarague, na odtlak občanov a opozície a to, že sme za dialog, áno, dialog, áno, za splnenie minimálnych podmienok, ktoré sú už zazneli, oslobodenie politických väzňov, ukončenie represí, predsa nie je možné alebo nestačí sa len posadiť ku stolu a začať rokovať. Treba najprv ukončiť represie. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, pani Valenciano. A teraz pán Krasnodebsky. Áno, ďakujem. Keď začali protesty v apríli v Nikarague v roku 2018, 18, bolo jasné, že to nie sú protesty proti úsporným opatreniam, ale protesty ľudí, ktorí bojujú o svoje práva a slobody a stal sa z toho boj proti obkliešťovaniu demokracie v hlboko polarizovanej krajine. Odvtedy sa zabili stovky, zabili stovky ľudí, viac ako 700 ľudí bolo uväznených z politických dôvodov. Vláda ubezpečovala, že nedojde k odvetným opatreniam voči aktivistom, ale represia sa zintenzívnila miesto toho. To je aj v našom uznesení potom začal národný dialog, pozerali sme sa na jeho spustenie s nádejou a lutovali sme jeho zastavenie. Preto musím tiež zdôrazniť, že to nie je EÚ, ktorá nájde riešenie krízy. Predsa Nikaraguajčan musia spolupracovať na riešení konfliktu. My samozrejme budeme pracovať v súlade s našimi zásadami, čo je ochrana ľudských práv a základných slobod v tejto krajine. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Bilbao Barandika. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Násilné represie nikaragujskej vlády voči svojim kritikom, vyháňanie alebo zatýkanie nepohodlných osôb to je to, čo používa táto vláda proti svojim občanom. Európsky parlament v januári vyslal do tejto krajiny misiu. Stretli sme sa so zástupcami opozície. Tí nám opísali možné východisko z tejto krízy, žiadajú koniec zastrašovania, perzekúcií, obnovenie základných slobôd, vytvorenie základných podmienok pre vedenie dialogu. A naše uznesenie je tiež také. Členské štáty a EÚ e musia uvaliť sankcie, ktoré nebudú mať dopad na občanov, ale budú penalizovať vládu, ktorá nesie vinu je potrebné tiež zvážiť uplatnenie ustanovenia o ľudských, uplatnenia doložky o ľudských právach v asociačnej dohode. Ďakujem. A teraz pani Dorňano. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, bola som v Nikaragui v januári a stretla som Esperanzu, mladú Amaju Kopes v ženskom väzení, ktorá vtedy mala 23 rokov ona bola hlavnou postavou študentského hnutia z apríla. E, pokiaľ Amaja a jej e, priatelia v boji už dnes zastavili e, hľadovku, tak ma to naozaj znepokojuje, pretože poznám ich podmienky, tie sanitárne podmienky. Táto osoba by potrebovala lekárskú starostlivosť ktorá je v súlade s normou 1955 pre zadržiavanie väzňov, tak ako to pridalo OSN. Nedávno bolo o prepustených 100 väzňov, ale to je len v zátvorkách, pretože sú v skutočnosti v domácom väzení pod e, konštantným dohľadom. Je potrebné šíriť osvetu v, v rámci medzinárodnej verejnosti o všetkých e, typoch politických väzňov v Nikaraguje, ktorých je zhruba 600 Našou povinnosťou je pomôcť. Ďakujem. Teraz pán eh, Jose Milan Mon. Áno, ďakujem veľmi pekne. Som tu spolu s pánom Matom odsúdil situáciu, keď došlo k zatknutiu mladých osôb, ktoré sa stali obeťami represí. A mali sme možnosť ich navštíviť počas našeho výjazdu. Musíme poukázať na tieto represie a útlak ďalších politických väzňov. Ortegov režim musí začať brať vážne vyjednávanie s občianskou spoločnosťou a s opozíciou a splniť aspoň minimálne požiadavky, ako je prepustenie politických väzňov a ukončenie represí slobodnej tlače, tak ako o tom hovoria požiadavky v našom uznesení, ktoré budeme preberať zajtra. Aj teraz je už takmer 400 osôb mŕtvych, tisícky zranených od tých stretov minulý rok. Kríza sa musí vyriešiť prostredníctvom vyjednávania s opozíciou. A už sme to tu v parlamente žiadali pomohocou uznesenia z mája minulého roku. Celý proces musí byť viesť k spravodlivým, transparentným, dôveryhodným voľbám. Preto je potrebné urobiť volebnú reformu, ktorá bude podporovaná široko, zo široka. Chcem požiadať Európske inštitúcie svedčia, aby venovali neustálu pozornosť situácii v nikaragui je potrebné uplatňovať konkrétne menovité sankcie, aby vedúci predstavitelia krajiny boli potrestaní za potlačanie ľudských práv. Treba sa pripraviť aj na pozastavenie členstva Nikaraguje v asociačnej dohode a na aktiváciu tzv. doložky ľudských práv Želáme si pre Nikaragu a pre Venezuelu to isté, čo pre nás. Právny štát, slobodu, demokraciu a prosperitu. A k tomu musíme prispieť. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pani Gomez. prvých 20 rokov svojho života som prežila v diktatúre a uvedomujem si, že ide o diktatúru, keď to vidím a videla som to v roku 2011 a aj teraz vidím utlakový represívny režim. Na uliciach je stále prítomná polícia, ozbrojené sily, ktoré zasahujú proti ženám, mladým ľuďom, nie je možné sa na to už len ďalej, tomu sa len prizerať. Je tu veľa ľudí, ktorých by som mohla vymenovať, vrátane Maja Kompens, ktorí skončili e, kvôli svojim protestom vo väzení. Ortega nechce vyjednávať, v skutočnosti chce len získať čas E, zistiť aj, čo sa stane vo Venezuele. Áno, ja som to už zažila. Údajné snahy o vyjednávanie. Avšak musíme žiadať plnenie základných požiadaviek, prepustenie politických väzňov. A tu Európa môže dosiahnuť zmeny tým, že budeme aktivovať doložku o ľudských právach a uplatníme menovité sankcie proti kleptokratickému režimu Ortegu a Muria. E, rovnako musíme odobrať víza, musíme dostať predstaviteľov režimu pred spravodlivosť, buď na vnútroštátnej úrovni alebo na medzinárodnej úrovni. Ďakujem. A teraz pán Faria. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Ja som Portugalec, ale pokúsim sa hovoriť po španielsky, pretože mám v Nikarague veľa priateľov. Navštívili sme Nikaragu počas našej misie v januári. Videli sme tam ľudí, ktorí bojujú za slobodu a demokraciu v tejto krajine. Obraciam sa na rodičov, s ktorými súcitím. Ich deti skončili v rukách paramilitaristických jednotiek vo väzeniach. Myslím na študentov, ktorým ide o ich budúcnosť a kariéru a je ohrozená, pretože sa zúčastnili pokojných demonštrácií. Sú to odvážne ženy a muži, ktorí chceli vyjadriť len svoj názor slobodne, ukázali obrovskú odvahu, ale skončili vo väzení ponížení alebo v exile. A to je príklad novinára Čamoru, ktorý musel, bol donútený opustiť krajinu aj ísť do exilu. Toto je scenár, ktorý sa už vyvíja určitú dobu. V reži- je to režim, ktorý vychádza z represie, propagandy a útlaku svojich občanov. Po našej návšteve Žiaľ, represie pokračujú a Ortega sa nesnaží o dialog. Myslím si, že to ukazuje, že doterajšie kroky nestačia na to, aby sa represie zastavili. Je potrebné, aby boli splnené naše základné požiadavky, a to je prepustenie väzňov, umožnenie návratu medzinárodných organizácií, zorganizovanie slobodných volieb pod medzinárodným dohľadom. EÚ musí aplikovať konkrétne individuálne sankcie proti vedúcim predstaviteľom režimu za trestné činy proti ľudskosti a súčasne aktivovať doložky o ľudských právach v asociačnej dohode. Chcem povedať, že nemôžeme zatvárať dvere a nechávať otvorené okno, keď do režimu naďalej prúdia financie, financie prúdia do režimu, ktorý zabíja a utláča svojich občanov. Ďakujem. Pán Faria a teraz pán Zorino. Musím povedať, že E, základom našho projektu sú zásady a preto vychádzame pri kontaktoch s krajinami vo svete z týchto zásad. Právny štát, ľudské práva, sloboda prejavu, to sú naše hodnoty. Naozaj chceme dať aj hlas e, ľudu Venezuely, a to znamená, že aj my sa musíme postaviť proti autoritatívnemu nikaragujskému režimu. Musíme využiť nástroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme tam zmenili situáciu. Musíme stať na strane Nikarague. Musíme bojovať o demokraciu a dôstojnosť národov. Musíme pokračovať v tejto snahe a to dokážeme zajtra, keď schválime uznesenie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda ja som príslušník tej generácie, ktorá s e, entuziasmou, nádejou sledovala vývoj v Nikarague. Dobre sa pamätám na to, že sme v 70. rokoch týchtivo čakali na správy z Nikaraguji a boli sme entuziasticky nadšení, keď e, sa sandinisti dostali k moci a diktátor padol. Ale súčasný režim hovorí pán Asis, nesplnil historické očakávanie obyvateľstva. Máme dočinenia so zastrašovaním a s využívaním násilia proti tým, ktorí majú inú mienku, iný názor. Pozrime sa na to, čo sa deje vo Venezuele, to, čo sa deje tam, sa deje teraz v Nikarague demokratická lavica sa cíti zradená. Namiesto pokroku došlo k represiám. Politickí oponenti sa dostávajú do väzenia. Ide tu o demokratické lavicové hodnoty, ktoré my ako socialisti chránime. A preto musíme odsúdiť to, čo sa deje teraz v Nikaragui. A uznesenie to aj robí. Je to veľmi jasne, tvrdo naformulované. A Všetko, čo sa deje, je menovite uvedené. Musíme e, zaviesť individuálne sankcie a potrebujeme aj uplatniť nástroje, ktoré nám dáva asociačná dohoda. Je to dôležité pre ochranu demokracie, pretože tu ide o demokratickú revolúciu a táto revolúcia vlastne padla a Teraz sa dostávame k eh, spontánnej rozprave. Ďakujem za udelenie slova. V prvom rade sa chcem poďakovať tým, ktorí iniciovali túto diskusiu, hovorí pani Šojdrová, a navrhli stanovisko Európskeho parlamentu. Chcem sa poďakovať kolegovi Salafrankovi a ďalším, ktorí ste na tejto téme pracovali. Je to veľmi dôležité, pretože to, čo sa deje v Nikarague, je jednoducho neprijateľné. Tá situácia tam začína pripomínať Venezuelu a Kubu. Lavicový populistický režim vedený prezidentom Ortegom, ktorý má korene v studenej vojne, v gerilovej vojne, vládli tam desiatky rokov, korumpuje krajinu, manipuluje voľby a nedovolí žiadnu funkčnú opozíciu. Momentálne teda ide o nutnosť prepustiť niekoľko stoviek politických väzňov, predstaviteľov opozície. Títo ľudia boli zatknutí, týrajú ich a prenasledujú ich a to sa deje aj s ďalšími desiatkami protestujúcich, ktorí protestujú proti vojne. Je na mieste, aby Európsky parlament silným hlasom prehovoril proti tomuto postupu prezidenta a jeho represívnej vláde. Je dôležité vedieť, či má podporu v politickom spektre. Ďakujem. Uh Pán Pospišil, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, hovorí pán Pospišil. Na úvod chcem reagovať na to, čo hovoril kolega z ľavého krídla, že v mladí sa pozerá s nádejou na Ortegu. Ja som prežil mladosť v komunistickom Československu a pamätám si, ako Daniel Ortega jazdil do Československa, objímal sa s komunistickými papalašmi a s komunistickým prezidentom Gustavom Husákom Mňa teda neprekvapuje jeho vývoj a to, kam doviedol Nikaragua a svoju diktatúru. Som skeptický, pán komisár, že je možné sa s Ortegom dohovoriť na nejakých dlhodobých zmenách tohto režimu. Podľa mňa jediné riešenie, riešenie sú demokratické voľby a odchod tohto politického Brontosávra na smetisko dejín. Je to človek, ktorý znížil túto zem ktorý nepriniesol žiadnu budúcnosť a my by sme mali využiť každý tlak sankcie na to, aby sme tlačili Nikaragu k slobodným voľbám a zmeni režimu. Ďakujem. Ďakujem. E, teraz pán Mimica. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážení poslanci. Dovolte, aby som sa poďakoval všetkým poslankyniam a poslancom za vašu oddanosť pomôcť Nikarague nájsť mierové riešenie so súčasnej krízy. Spolupráca medzi týmto parlamentom a európskou diplomáciou bola príkladná mnohými spôsobmi a zabezpečila európsky hlas v Nikarague a bolo počuť. Chcem sa poďakovať aj predsedovi EP, pánovi Tajanovi, za jeho osobný zaangažovanosť za ochranu demokracie a ľudských práv v Nikarague. Pozorne sme si vypočuli mnohé výzvy vážených poslankyň a poslancov, aby sa prijali sankcie v prípade Nikaraguji. Som presvedčený, že Európska e, vonkajšia služba a rada budú monitorovať proces a sledovať politický dialog, ktorý teraz prebieha, alebo dúfame, že bude prebiehať. A som presvedčený, že rada nebude strácať čas pri prijímaní sankcií, individuálnych sankcií alebo embarga, a určite budeme konať hneď, ako budeme vidieť, že proces politického dialogu sa vychýlil alebo sa zneužíva na získanie času v Nikarague. Dovolte, aby som nakoniec poblahoželal poslancom, ktorí zohrali významnú úlohu koncom januára v eh, Manague, keď sa dali do diskusie s vládou a opozíciou a odoslali silné E, odovzdali silné európske posolstvo. My dúfame, že toto pomôže presne tomu, čo e, bude viesť k silnému výsledku začatého dialogu. Ďakujem, pán komisár. Obdržali sme na záver rozpravy, môžem skonštatovať, že návrh uznesenia. Týmto je rozpráva ukončená, hlasovanie prebehne zajtra. Teraz prebehneme, prejdeme pardon, k ďalšiemu bodu. Ten sa týka právomoci a uznávania výkonu rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a medzinárodné únosy detí. O to tu ide. Spravodajkyne pani Pitera má slovo. Ďakujem, panie przewodniczący. Ďakujem, pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, pred rokom sme diskutovali o revízii nariadenia o jurisdikcii e, uznávaní a vykonávaní rozhodnutí v manželských veciach vo veciach rodičovských práv a o, povin- a o únosu detí do zahraničia, pretože e, rada mala naozaj veľmi rozpracovaný text a treba preto s potešením prijať rozhodnutie rady, ktorá sa obratila na parlament s žiadosťou o novú konzultáciu. Európsky parlament obrovskou väčšinou podporil predchádzajúce stanovisko E, poukázali iba na niekoľko oblastí, oblastí, ktoré boli pre nás mimoriadne dôležité. Výsluch detí, mediácia v rodinných záležitostiach, že umiestnenie dieťaťa mimo rodiny. Teší nás, že všetky tieto otázky sa v finálnom texte nachádzajú. Je veľmi dôležité v náročných situáciách, ako je rozhodnutie súdu o, rozho- o umiestnení dieťaťa mimo biologické rodiny. To je naozaj zásadné a v treba si uvedomiť, že aj naďalej bude rozhodovať súd o tom, či dieťa bude umiestnené v náhradnej rodine, či v pestunskej starostlivosti, či u pokrvných príbuzných, berúc do váhy pôvod a kultúrne prostredie, v ktorom dieťa doteraz prebývalo. Nové predpisy o spolupráci medzi príslušnými službami budú stačiť na získanie dôveryhodných informácií a prijatie súdneho rozhodnutia v náležnom zájme dieťaťa. Je potrebné však zabrániť nesprávnemu výkladu e, tohto e, predpisu, ktorá e, zakazuje, alebo teda prikazuje súdu E, vydávanie dieťaťa, e, pokiaľ ide o vnútroštátne situácie. Naďalej o tomto musí rozhodovať súd, pokiaľ ide o priznávanie rodičovským prostriedkom. To je napríklad dobrým riešením. Východiskovým bodom je stále národný, pardon, štátny súd, kde má, v tom štáte, kde má dieťa e, trvalý pobyt, avšak samozrejme môže dojsť mimoriadným výnimočným situáciám. Taktiež súhlas obidvoch rodičov môže určiť zmenu jurisdikcie alebo samotný súd, ktorý má jurisdikciu, môže rozhodnúť, že iný súd vzhľadom na e, dobro dieťaťa môže byť vhodnejší na riešenie e, prípadu. Vyvstal tiež nový článok v prípade návratu dieťaťa po úprave rodinných, rodinnej situácie, ktorý, sa, e, ktorý súvisí s článkom 13 Hákského dohovoru súd či organizácia, ktorá má vydať dieťa, musí zdôvodniť, že návrat je vzhľadom na dobro dieťa nemožný. To sú naozaj mimoriadne dramatické situácie, kedy dieťa e, e, čeli fyzickému, psychickému či sexuálnemu e, násiliu. To je dobrý e, predpis, ktorý jasne uvádza postup, ktorý treba sledovať. Európsky parlament o toto žiadal o uznanie e, rozhodnutia súdu v inej členskej krajine. Vyše dva roky to rade trvalo dospieť k stanovisku, ale je potrebné povedať, že členské štáty naozaj e, urobili dobrú prácu. E, text rady berie do úvahy viacero možných scenárov, ktoré, ku ktorým dochádza v prípade riešenia otázok manželských záležitostí žirojžovských práv, kde často nič nie je čierno-biele. Tento text E, rieši aj naozaj komplikované životné situácie, v ktorých sa naši obyvateľia nachádzajú, najmä, najmä teda pokiaľ ide o deti. V mnohých miestach sa tu zdôrazňuje, že súd má zohľadňovať najmä dobro dieťaťa. To by mal byť hlavný faktor príjmania rozhodnutí. Preto by sme mali podporiť návrh správy, ktoré v meste, pardon, v mene poslanca už Zvišky tu pre, predstavujem a ktorým sa schváľuje aj posled, posledný text rady. Ďakujeme pekne, pán komisár, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, vážení poslanci. Nariadenie Brusel 2a je kľúčový nástroj v riešení cezhraničných právnych otázok v rodinných veciach a tiež ako poskytnúť ochranu deťom Navrhli sme prepracovať tento nástroj s cieľom zabrániť tomu, aby sa deti neocitali v cezrejšných situáciách a aby sa nestávali rukojníkmi dlhodobých právnych sporov. Tiež e, sme chceli skrátiť e, dĺžku týchto konaní a taktiež znižiť náklady. A chcel by som ešte dodať jednu vec. Všetky rozhodnutia, ktoré sa týkajú detí, by sa mali pokryť bez ohľadu na eh, to, či ide o manželský zväzok rodičov alebo nie. Ako viete, v decembri minulého roka ministri po 2,5 rokoch rokovaní odsúhlasili nové pravidlá, ktoré poskytnú lepšiu ochranu deťom a uľahčia tiež postupy rodinám. Sporo chcel by som sa poďakovať za vašu podporu tomuto návrhu, najmä sa chcem poďakovať spravodajcovi pánu Zvievkovi za vynikajúcu spoluprácu v tejto otázke a tiež za veľmi rýchle spracovanie tohto druhého stanoviska. Iste ste si všimli, že mnoho z požiadaviek parlamentu, ktoré sa uvádzajú v prvom stanovisku, je zapracovaných aj v kompromisnom texte. Na druhej strane viem, že tento text nezahrňa úplne všetko, o čo ste mnohí žiadali Mm, nesmieme zabúdať, že tieto pravidlá boli odsúhlasené jednomyselne, rokovania rozhodne neboli jednoduché a tento text zahrania doznačné zlepšenia oproti minulosti, najmä významným výsledkom je zrušenie eh, prechodných konaní v snahe získať cezhraničné plnenie všetkých rozsudkov. Teda ide o tzv. nástroj exekvatúr, ďalej nové pravidlá o presadzovaní rozsudkov to poskytne väčšiu právnu istotu zainteresovaným. Eh, čo sa týka konaní vo veci eh, vratenia dieťaťa, eh, tu budú o mnoho kratšie lehoty, ktoré sa budú stiahovať na jednotlivé štádia tohto postupu vratenia dieťaťa. Taktiež tento text posilňuje práva dieťaťa tým, že sa budú dodržovať iba s malými výnimkami a že sa na ne bude prihliadať vo všetkých súdnych konaniach, ktoré sa ich týkajú vzájomné uznávanie postupov v členských štátoch, týchto situáciách taktiež predíde zamietnutňu vo fáze uznávania alebo presadzovania a tým sa zaistí skutočný voľný pohyb rozsudkov v Únii. Okrem toho, tento kompromis poskytne jasnejšie pravidlá, ktoré sa týkajú umiestnenia dieťaťa do iného členského štátu tým, že sa vytvorí autonómny postup súhlasu, ktorý sa bude stiahovať na všetky cezhraničné umiestnenia. Tieto pravidlá tiež zaistujú efektívnejšiu spoluprácu medzi centrálnymi orgánmi, ktoré by mali naďalej zohrávať významnú úlohu v podpore súdov a kompetentných orgánov v presazovaní tohto nariadenia. Teším sa na vaše stanoviská a som presvedčený, že Európsky parlament v zajtrašom hlasovaní eh, by mal prejaviť jasnú podporu tomuto nástroju a verím, že tak aj urobí. Ďakujeme pekne, pani Koraca Bild. Ďakujem. Európsky parlament má koordinátora pre otázky detí. Ja som touto koordinátorkou chcela by som iba ten, tento nástroj, pretože to posilňuje náš súbor právnych nástrojov ochraňovať deti. Taktiež sa tým uľahčuje vzájomné uznávanie cezraničných rozsudkov v rodičovských otázkach a taktiež v prípadoch únosov detí. Tiež sa zlepšuje efektívnosť súdnych konaní a tiež to zlepšuje právnu istotu. Napríklad v prípade, že sa objaví cezrejšia situácia a jeden z rodičov sa vráti do krajiny pôvodu a bez súhlasu druhého rodiča si vezme so sebou dieťa. Postup vrátenia dieťaťa teraz budú teda postupy zjednodušené a zefektívnené. To ovplyvňuje dennodenné životy mnohých, naozaj mnohých medzinárodných rodín a detí. Únosy detí majú ničivé dlhodobé účinky na dieťa. O čo dlhšie je takéto dieťa unesené, o to väčší je dopad na takéto dieťa a na jeho život naozaj e, záleží e, na každom dni, aby sa znížil tento negatívny dopad na dieťa. Preto by som rada uvítala najmä nasledovné významné kroky vpred. Jasné členové, časové limity, pardon, e, čo sa týka presadzovania rozsudkov a taktiež čo sprijímanie rozsudkov ďalej. Otázky možnosti odvolať sa, to často oddialuje e, definitívne rozhodnutie, tu je to obmedzené. A tiež, e, že sa vo všetkých e, konaniach budú zhľadovať aj, aj názory detí. Toto je naozaj dôležité. V snahe dodržať základný princíp najlepšieho zájmu dieťaťa. To je primárna otázka. A taktiež sa to uznáva, že dieťa má tiež práva a je držiteľom práv. Je mi ľúto, že členské štáty sa nedokázali dohodnúť na spoločných štandardoch, ktoré sa týkajú postupov vypočúvania Nestačí len zaistiť, aby bolo dieťa vypočuté. Môže to byť dokonca aj bremenom pre dieťa v prípade, že tam nebudú dostatočné zároky e, v procedurálnych konaniach, ak to nebude e, priaznivo naklonené dieťaťu. Mnoho prípadov e, únosov som mala možnosť zaznamenať a viem, že súdne konania môžu byť traumatizujúce, môžu byť pre deti spojené s rôznymi obavami a so strachom. Je dôležité preto v tomto smere si vymieňať osvedčené postupy, ako presadzovať záruky, ktoré sa týkajú detí. Tiež musíme predísť eh, dvojak dvojitej um, situácii, keď sa z detí uh, stanú obete na rôznych úrovniach. Tiež sa musíme snažiť hľadať za každých okolností dlhodobé riešenia, e, ktoré budú znamenať istotu. A tiež musíme predstavovať alternatívne formy e, riešenia sporov na prospech rodičov aj celých rodín. V tomto smere e, je úloha koordinátora naozaj kľúčová, aby sa poskytovala pomoc rodičom aj deťom, aby sa urýchlili riešenie sporov a aby sa zohľadnilo každé jedno právo dieťaťa stretávať sa s oboma rodičmi. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujeme aj my. Teraz nasleduje pani Gebhardt. Ďakujem, pán predseda, vážny pán komisár. Situácia detí v eh, o rozpadnutých vzťahoch eh, sa zhoršuje aj tým, eh, že vstupujú do hry rozmanité kultúry, rozmanité tradície a taktiež rôzne súdne systémy. Preto je prospešné, že tu presadzujeme zlepšenie práva v tejto oblasti. A tiež ma veľmi teší, že je tu celý rad rôznych návrhov, ktoré som ako mediatorka z Európsky parlament mohla obsiahnuť. A tieto návrhy, ktoré som presadila, že sú naozaj aj zohľadnené v tomto návrhu, pretože tu sa vychádza zo skutočných poznatkov, zo skúseností, eh, keď sme sa zaoberali skutočnými problémami z praxe. Preto je priaznivé a pozitívne, že cezhraničné konania, určovania a rodičovskej starostlivosti v prípade únosov detí, že sa stanovia tu jasné lehoty, že tiež to bude zjednodušené, že bude zajistená väčšia právna istota v týchto súdnych konaniach. A to je podľa mňa pozitívne a to by som veľmi rada uvítala. A to je tiež jeden z dôvodov, prečo my socialisti demokrati sme sa vyjadrili, že sme za e, zrýchlené, urýchlené konania, pretože tieto um, uľahčenia by sa mali presadiť čo najskôr na prospech našim občanom. A preto som veľmi rada, že rada zašla o mnoho ďalej, než v minulosti boli náznaky. V minulosti bola veľmi zdráhavá rada v týchto otázkach, v tom, ako sa stávala k týmto návrhom na zlepšenie. Avšak v niektorých otázkach ešte je treba veci zlepšovať. Tam nie sme celkom spokojní. Prečo to platí len pre manželov, teda e, páry v manželstve, prečo je to takáto diskriminácia voči, dajme tomu, párom LGBTI, tam sa to nezohľadňuje. Teda vždy sa vychádza z týchto staromódnych e, modelov spoločnosti. A to už však nezodpovedá realite a je to podľa mňa premeškaná príležitosť. Aj to je premeškaná príležitosťou, že sa nedodržiavajú minimálne štandardy, čo sa týka vypočutia názoru dieťaťa ani to nie je zohľadnené. Ďakujeme. Pán Zlotovský, ďakujem. Rodinné spory to je vždy veľká dráma. A deti sú najväčšími obeťami takýchto konfliktných situácií. Mali by sme sa snažiť chrániť deti, najmä je e, zložité zaistiť ochranu dieťaťa v inom právnom systéme, v inej krajine, než je krajina pôvodu takéhoto dieťaťa. V predchádzajúcom uznesení sme upozornili na škandalózne postupy nemeckého úradu e, na ochranu mladistvých a detí. Tieto úrady umožňujú kontakty detí Eh, v jazyku rodiča, ale nie za každých okolností. Dieťa by malo mať eh, možnosť eh, udržiavať kontakty a taktiež zachovať si svoju kultúru a identitu aj v týchto súdnych koroniach. Polská vláda navrhla postup, podľa ktorého je možné rýchlo určiť rodiny príslušníkov, príbuzných dieťaťa, ktorí môžu prevzať starostlivosť od takéto dieťa. Dúfame, že zastavíme takéto škandalozne postupy. Ďakujem pekne, pán Koferati. Signor commissario, discutiamo e voteremo la modifica di un... Ďakujem pekne. Diskutujeme tu o reforme pravidiel, ktoré určujú riešenie sporov v manželských veciach a taktiež prípady možných medzinárodných únosov detí, určovanie taktiež rodičovských zodpovedností v cestraničných prípadoch. E, text rady je celkovo uspokojivý. Domnievame sa, že mnoho zo zmien, ktoré sa tu navrhujú, sú primerané, sú vhodné, najmä čo sa týka únosov detí. Domnievame sa, že tieto by sa mali spracovať rýchlejšie, mala by sa zistiť lepšia koordinácia medzi národnými centrálnymi orgánmi a tiež je treba v čo najväčšej možnej miere využívať mediáciu v týchto sporoch. Je nepripustné, aby pretrvávala um, nerovnosť medzi občanmi Európskej únie v takýchto prípadoch. A tiež je nepripustné, aby páry rovnakého pohľavia nemohli požívať tieto práva. Títo ľudia sú úplne vylúčení z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Nemôžu využívať súdnu spoluprácu v prípade rodinných práv a rodičovských práv taktiež sú vylúčení zo všetkých právnych nástrojov únie, ktoré sa týkajú rozvodov, a taktiež e, riešenia manželských sporov, rodičovských sporov. My vlastne vidíme, že v takýchto prípadoch sú tu dve skupiny, dve kategórie občanov a občania prvej kategórie a nižších kategórií. Je treba tento rozsah pôsobnosti rozšíriť aj na iné druhy párov. V našich pozmeňovacích návrhov, návrhov sme to navrhli, ale nebolo to prijaté. To je naozaj veľmi vážna chyba, že sa to nerozširuje, toto právo na všetkých ľudí, na všetky páry, pani Ward. Uh, Pán predseda, hlavnou zodpovednosťou parlamentu je chrániť občanov a najmä tých najzraniteľnejších. A kto je ešte zraniteľnejší než deti? V prípadoch, kedy sa e, rieši spor o to, kto bude mať e, zodpovednosť za dieťa, tak e, týchto prípadoch nesmú byť žiadne e, medzery, žiadne šedé miesta. Ja e, si myslím, že je dôležité vy, vy, e, riešiť aj vypočúvanie detí. Ja som spoluzakladateľkou skupiny pre deti v parlamente a dlho už som bojovala za to, aby sa deti účastnili takýchto procesov. Myslím si, že je dôležité deti zaangažovať v záležitostiach, ktoré sa ich týkajú a týkajú sa ich budúcnosti. Mus, je však potrebné povedať, že je dôležité pokročiť E, rodiny si prechádzajú mnohými situáciami a rodi, re, registrované partnerstvo je taktiež bolo potrebné pridať do rozsahu pôsobnosti nariadenia. Európsky parlament je moderná inštitúcia, ktorá musí demonstrovať, že chápe rôzne formy, a, akých môže sa nachádzať rodina. Pokiaľ by sme to nedokázali, by to naozaj malo katastrofálny dopad na starostlivosť o deti, ako je to v prípade e, napríklad medzinárodných únesov detí. Ďakujem, pani Šiniči. Ďakujem, eh, pán predseda. Vyše 16 tisíc rodín v Európskej únii eh, predstavujú krajiny, eh, pardon, rodiny, kde sú deti, rodičia pardon, z rôznych členských štátov a je potrebný preto príslušný právny rámec, aby sa mohli v prípade potreby riešiť spory v rámci rodín a chrániť deti, pokiaľ sa rodičia roz, rozidú, pokiaľ teda sa prípadne rozvedú. Je tu naozaj niekoľko tisíc prípadov od únosov, eh, medzinárodných únosov detí. A toto nariadenie by to malo eh, vyriešiť, lebo pomôcť. Čiže je naozaj dôležité eh, zapracovať tieto dôležité inovácie, vrátanie toho, že si súdne orgány vypočujú aj stanovisko dieťaťa. Hovorí sa, tu je potrebné hovoriť aj o spôsobe výpočutia a potom je tiež potrebné, aby súdny orgán poskytol e, rodinnú mediáciu, aby sa rodinný problém vyriešil v e, prospech dieťaťa, pretože dieťa je vždy potrebné chrániť. Ďakujem, teraz e, začína spontánna rozpráva. Pán Pospíšil, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel uvítať túto zmenu nariadenia Brusel 2. Zo svojej praxe bývalého ministra spravodlivosti Českej republiky si spomínam na to, ako veľmi rozdielne boli postupy jednotlivých súdov členských štátov v kauzach medzinárodných únosov detí. Tento návrh upresňuje existujúcu európsku legislatívu a určite prispieje k tomu, že prax súdov sa začne E, viac e, zjednocovať a bude predvídateľnejšie, ako sa súdy rozhodnú. Veľmi vítam aj lehotu rozhodnutia súdov, pretože niektoré súdy v rámci členských štátov EÚ rozhodovali veľmi rozdielných časoch a toto je veľký posun. Taktiež je dobre, že sa tu upresňuje otázka, kedy sa dieťa nevydá, otázka výsluchu dieťaťa a tak ďalej. Čiže ja ako človek z praxe hovorím, že je to určite dobré a prispieje to k lepšej ochrane deti. Je to jasná reakcia na to, že máme stále viac manželských párov z rôznych krajín EÚ a medzinárodné únosy detí jedným z rodičov sú žiaľ realitou. Ďakujem. Gracias. Señor López Aguilar. Ďakujem, pán López Aguilar. Gracias, señor presidente. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, je to naozaj veľký krok, ku ktorému dochádza. Aplikujeme Lisabonskú zmluvu teraz aj na otázku rozvodov, manželských vecí či rodičovských práv. Áno, je to veľký krok, veľká zmena, ktorá však prináša tiež svoje obmedzenia a konzultatívna právomoc z Európskeho parlamentu Ona na a to, že o tom rozhoduje rada takto proste je, musíme sa si zmieriť. Pozitívne je, že dochádza k rušeniu exekvátorom, že je povinnosť vypočuť dieťa, že sa vyjasnia pravidlá medzinárodných únosov, že dochádza k vzájomnému cezhraničnému uznávaniu e, rozhodnutí súdu. Je tu však tiež príležitosť e, zdôrazniť, čo tam ešte chýba. Napríklad by mali byť uznané aj páry rovnakého pohľavia, registrované partnerstva. Toto sú relevantné záležitosti. Chcel by som pripomenúť, že je, to, je že veľmi dôležité, aby aj toto bolo pokryté v Európskom uh, legislatívnom návrhu. Ďakujem pekne. Ďakujem pán López Aguilar, pán Marias. Ďakujem za slovo, pán predseda. Revízia nariadenia 2201-2003 je veľmi zaujímavá, pretože pokrýva veľkú časť otázok z rodinného práva. Máme uiste mnoho medzinárodných manželstiev a dosť často dochádza aj k rozvodom a potom e, je tiež potrebné rozhodnúť, kto získa starostlivosť o deti a kto bude mať povinnosť platiť alimenty. Niekedy dochádza k únosu dieťaťa, prípadne je dieťa umiestnené v inom členskom štáte, kde je buď v pestúnskej rodine alebo v inštitúcii. Na výbore sme zaznamenali mnoho stiažností súvisiacich s politikou, ktorá sa týka ne nemeckých občanov. To sú veľmi zaujímavé e, záležitosti. Je potrebné pozrieť sa na otázku exekvátor a je potrebné tiež e, začať uznávať rozhodnutia súdu a obmedziť e, čas súdneho procesu. Ďakujem. Ďakujem pán Marias, pani Šodrová. Ďakujem kolegyne, kolegovia, ako tu už zaznelo, so zvýšenou mobilitou prichádza, prichádzajú tiež problémy v rámci EÚ, ktoré si vyžadujú našu reakciu. V tomto prípade je to právna úprava. Vzhľadom na to, že sa uzatvára stále viac a viac manželstiev rôznej štátnej príslušnosti. A dôsledk, ďalším dôsledkom sú aj cezhraničné súdne spory. Prax poukazuje na to, že tie Konania sú zdlhavé, výklady súdu nejednotné, čo má dopad samozrejme v prvom rade na deti, ktoré tým pádom žijú v neistote. Automatický výkon rozsudku, upresnenie lehôd, upresnenie spolupráce orgánov členských štátov a zohľadnenie e, do, doterajšej judikatúry. Preto vnímam ako pozitívny krok, ktorý by mal prispieť k rýchlejšiemu, jednotnejšiemu postupu. E, je potrebné aby hlavnou zásadou všetkých konaní bol najlepší zájem dieťaťa. Chcela by som pripomenúť, že najlepším zájmom dieťaťa je, aby sa rodičia vôbec nerozchádzali. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán komisár, máte slovo. Thank you, Mr. President. Ďakujem. Vážení poslanci, ďakujem za túto rozpravu, ktorá zahrňala mnoho veľmi relevantných aspektov. Vaše zajtrajšie hlasovanie určí predpoklady pre úspešné uzavretie týchto rokovaní v priebehu rumunského predsedníctva tak, aby nové pravidlá sa mohli dostať do praxe, aby mohli pomôcť rodinám v zložitých situáciách a tiež, aby bolo možné chrániť deti najmä. Teda ďakujem ešte raz za vašu podporu. Ďakujeme, pán komisár. Týmto sme uzavreli rozpravu. Hlasovanie prebehne zajtra. Ďakujem ešte raz všetkým aj pánu komisárovi, aj ostatným rečníkom, ktorí vystúpili v rozprave. Pán predseda láskavo ďakuje tlmočníkom. Tí pracovali veľmi profesionálne. Ďalšia schôdza začne o 9. hodine zajtra ráno. 9, od 9. hodiny do 14. a potom od 15. do 16. programy k dispozícii na internetovej stránke parlamentu. Schôdza je týmto odročená.